Buenas tardes, eh, kolega. Dobre popoludne. Začníme pobednejšiu časť nášho rokovania. Budeme pokračovať v našej práci. Čaká nás bod číslo 10. Ide o rozpravu hlavne uplatňovania smernice o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obeti obchodovania z rodového hľadiska. Pani Birder je spravodajkyňou a pýtam sa, či je pripravená. Áno, nech sa páči, môžete začať. Nech sa páči. Uh, Budem stručná, dám vám stručný prehľad uh, o návrhu správy. Ďakujem veľmi pekne Angelovi v sekretariate FEM, ďakujem kolegyniam, kolegom, ktorí spolupracovali na tomto so mnou. V EPRS takisto mi kolegovia pomáhali pri príprave tejto správy. Ehm, všetko to obsahuje obrovské množstvo informácií a ja sa teším aj na názor ehm, expertov neskôr, ktorí pracovali na správe EPRS. Táto správa parlamentu je dôležitá, lebo musíme preskúmať pokrok smernice a to, ako sa vyvíja stratégia na, rok po roku, na obdobie po roku 2016. Komisia um, predloží v následujúcom roku niekoľko dôležitých správ, vrátane tej, ktorá vyplýva povinne zo smernice a potom aj špecializované štúdie. Najdôležitejšie z našej perspektívy je e, štúdia o rodových aspektoch e, obchodovania s ľudskými bytostiami. Kompletná správa bude prístupná onedlho, ale ja som mala prístup k tejto správe ako spravodajkyňa ešte pred jej oficiálnym ukončením a niektoré e, návrhy zo správy som zapracovala aj do môjho hodnotenia smernice. Smernica vo všeobecnosti je dobrá legislatíva, pretože je orientovaná najmä na práva obete. Avšak, ako vždy, je tu priepas medzi tým, aká je smernica a ako ju implementujú členské štáty. Takže ten stav priamo v členských štátoch sa musí naozaj ešte zlepšiť. Doteraz všetky členské štáty, na ktoré sa vzťahuje smernica, okrem Nemecka notifikovali komisii e, transpozíciu smernice do národného práva. A ja som sa snažila vyhodnotiť jednotlivé témy, napríklad migrujúci pracovníci, ktorí sú nachylní stať sa obeťami obchodovania s ľuďmi, najmä tí, e, ktorí nemajú doklady, e, tak po právnej stránke rozlišujeme medzi obchodovaním s ľuďmi a pašovaním z, e, ľudí. A nie je možné udeliť súhlas k obchodovaniu s ľudskými bytostiami, zatiaľ čo v, v oblasti pašovania je to iné. Presné štatistiky eh, neexistujú v dostatočnej miere, ale správa Eurostatu za rok 2015 zistila, že v rokoch 2010 až 2012 30 136, 30 tisíc 136 obetí bolo zaregistrovaných v členských štátoch. Samozrejme, skutočný počet obetí je určite oveľa vyšší, pretože to nezahrňa tie obete, ktoré neboli nikdy identifikované. Asi vás neprekvapí, že údaje hovoria takisto o e, rodových aspektoch. 80 registrovaných obetí sú dievčatá a ženy. Čiže to je jasný príklad násilia na ženách. A e, my sa pýtame opäť komisie, kedy predloží legislatívny návrh e, boja proti násiliu na ženách. Potrebujeme lepšiu definíciu toho, čo je a ako má vyzerať e, rodový prístup k tejto problematike. Chceme od komisie, aby vypracovala aj usmernenia pre rodové aspekty v činnosti orgánov činných trestnom konaní. A takisto školenia musia obsahovať e, rodové aspekty, školenia tých osob, ktoré pracujú s obeťami a obchodovania s ľuďmi. Dala som tu aj zoznam profesí, ktoré sú v styku s obeťami, ale tento zoznam samozrejme nie je vyčerpávajúci. Mnohé členské štáty zápasia s tou myšlienkou rodovo špecifických služieb, pretože nie je dostatočne jasné, čo to vlastne znamená. Samotná smernica hovorí o tom, že obete rôznych pohlaví, um, že sa s nimi obchoduje z rôznych dôvodov, za rôznymi účelmi. Škody, ktoré sú spojené s rôznymi formami obchodovania s ľuďmi, sú odlišné a preto aj ten prístup k obetiam by mal byť šitý na mieru. Rôzne typy obchodovania s ľuďmi E, sa týkajú rôznych e, kategórií obetí a jasne vidíme rodový rozmer. Ženy a dievčatá, to je 95 všetkých obetí, um, ktoré sú obchodované so sexuálnymi účelmi. A tu sú tie škody e, a poškodenia um, osobnosti najväčšie. Čiže tieto obete by mali dostať najviac pomoci. Smernica hovorí, že členské štáty musia vytvoriť mechanizmy, aby zabezpečili rýchlu identifikáciu obetí a takisto musí existovať systémy podpory. Zdá sa, že všetky členské štáty formálne takéto mechanizmy už majú, ale realizácia je veľmi odlišná v každom štáte. To vás asi neprekvapí. Identifikácia obetí. To je jedna z najproblematickejších oblastí implementácie smernice. Príliš veľa obetí ešte stále e, prepadne tou sieťou, E, častokrát z politických dôvodov. Veľmi veľa e, väzníc ktoré registrujú o e, obete, zlyhávajú v registrovaní tých najzraniteľnejších osôb. Musíme opakovane zdôrazňovať, že obete obchodovania s ľuďmi majú určité práva podľa legislatívy EÚ a tieto práva bez ohľadu na miesto pôvodu a, a miesto pobytu musia byť e, zaručené. Čiže identifikácia osôb je e, prvorada a to je aj zároveň aj taká prvá prekážka, ktorú musíme prekonať. Aby sme uľahčili identifikáciu obetí, musíme rozširovať e, povedomia a podporovať školenia a iniciatívy určené profesiám, ktoré pracujú s obeťami, pretože aj tu teraz zdá sa e, je nedostatok informácií. Komisia predložila viaceré poradné dokumenty, ako čo najlepšie pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi. A malo, e, takéto dokumenty by sa mali intenzívnejšie rozširovať. A financovanie skupín, ktoré pracujú s obeťami e, obchodovania, by mali dostávať e, peniaze na základe toho, aké služby poskytujú, nie na základe ideológie. Pretože práve organizácie, ktoré pracujú so ženami, sú vystavené nedostatku financií. služby, ktoré sa môžu poskytovať obetiam a majú poskytovať, sú uvedené v e, smernici, ale opäť v praxi e, to, čo sa skutočne poskytuje, je veľmi odlišné v každom členskom štáte. služby sú odlišné podľa typu obchodovania s ľuďmi. Mužské obete obchodovania s ľuďmi majú väčšie e, ťažkosti s prístupom k službám, e, takým ako ubytovanie a potom pre e, transgenderové osoby tu takmer nie sú žiadne šance všetky osoby a obete musia mať rovnaké práva bez ohľadu na pohlavie. Identifikované obete musia byť systematicky informované o svojich právach a službách, na ktoré majú právo. A e, toto si vyžaduje takisto aj e, určité obdobie pre obeď, počas ktorého sa má zotaviť a také reflexné obdobie, ktoré v súčasnosti nie je dostatočné najmä pre obete sexuálneho násilia. No a veľmi dôležitým pilierom je prevencia. Členské štáty musia urobiť viac, aby znižovali dopyt e, po e, obchodovaní, sexuálnom obchodovaní s osobami. Kampane e, sú efektívne, keď sú dobre zacielené, ale nestačia. Kampane musia samozrejme zvyšovať povedomie ľudí, aby ľudia vedeli príjmať etické rozhodnutia, ale nie je to dosť Musíme pochopiť, ako funguje dopyt po týchto službách a žiadame komisiu, aby skúmala toto, najmä e, e, v kontexte témy obchodovania s deťmi. Článok 18.4 smernice hovorí, že členské štáty e, by mali kriminalizovať vedomé využívanie služieb osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi je zvláštne, že toto je len žiadosť pre členské štáty, pretože priame obete vykoristovania, ak sú zneužívané alebo ich služby sú využívané, to by malo byť priamo kriminalizované. Samozrejme, že je ťažké dokázať, že to bolo vedomé využitie služieb. Niektoré členské štáty už začali v tejto oblasti konať, ale niektoré ešte vôbec nie. Smernica žiada, aby boli o tomto predkladané správy komisii o tom, ako konkrétne konanie štátu eh, ovplyvnilo dopyt po tých sexuálnych službách. Opäť eh, ja tu zdôrazňujem, že potrebujeme súvislé údaje. Niektoré členské štáty sú schopné poskytnúť údaje, dokonca aj s podkategóriami. Niektoré členské štáty ale poskytujú len úplne minimum údají, údajov. Všetky členské štáty by mali e, zbierať údaje podľa veku, pohlavia, typu vykoresťovania, štátu pôvodu a štátu destinácie. A keď tieto údaje budú takto dizagregované, tak budeme mať kompletný obraz. Takisto prístup k právam a službám obetí. E, národní spravodajcovia podľa smernice majú existovať v celej EÚ a tí by mali zohrávať e, dôležitú úlohu pri zbere údajov. Povaha tejto správy znamená, že um, nemôžeme povedať všetko, čo by sme chceli, ako vždy, takže niektoré prvky uh, boli um, odstránené, bolo to zoštíhlené, ale napriek tomu sa teším na vaše pozmeňovacie návrhy. Teším sa na diskusiu v následujúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Berder. Začneme rozpravu. Začíname tieňovými spravodajkyňami, takže nech sa páči pani Koraca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Kasrin, podporujem tú rodovú perspektívu správy. Myslím si, že väčšina obetí sú práve ženami a dievčatami a ja chcem dať hold e, našej koordinátorke za komisiu. Myslím si, že zameranie správy by malo byť vykonávanie, implementácia. Mali by sme vyhodnotiť, či členské štáty stíhajú, kriminalizujú a či teda takéto niečo skutočne prebieha, alebo panuje beztresnosť v tejto oblasti. Netreba zabúdať ani na ochranu obetí. Je tu jedno kľúčové prepojenie medzi, zvyš- medzi, medzi častejším obchodovaním a migráciou a musíme sa pozrieť na situáciu žien, keď prichádzajú do Európy. Nikto by nemal byť zneužívaný. Ehm, idú za bezpečím v Európe a nie za zneužívaním osobitná, deti sú v osobitnej situácii. Europol hovorí, že viac menej 10 tisíc detí, to je strašidelné číslo, um, zmizlo po príchode do Európy. To znamená, že um, boli, sú predmetami, predmetom zneužívania, sexuálneho zneužívania, obchodovania a tak ďalej. Čiže treba naozaj registrovať a registrácie práve zárukou toho, že sa stanú súčasťou e, ochranného systému. Naozaj musíme byť schopní ich vysledovať. Je zrejme, že obchodovanie je európskym problémom, vyžaduje si to európsku reakciu, ale treba lepšie spolupracovať a využiť všetky prostriedky na to, aby sme mohli bojovať proti tomuto javu. Robia členské štáty dosť, e, je policajná súdna spolupráca, dostatočná spolupráca s Frontexom, Eurojustom a tak ďalej využívame v dostatočnej miere hotspoty, e, využívame mechanizmy skorého varovania a dokážeme včas rozpoznať situáciu, v ktorej sa ženy nachádzajú, keď im hrozí nebezpečie a tak ďalej. Čiže robí sa dostatok na to, aby sme zabranili zneužívaniu. Ako povedala Catherine, i zber údajov je veľmi dôležitý. To je spôsob identifikácie možných obetí a predchádzania trestným činom. Zdieľanie informácií medzi členskými štátmi, to tiež e, musí trošku nabrať na obratkách. Musíme našou prácou v parlamente dať do rúk členských štátov isté nástroje, aby sa vytvorila istá atmosféra dôvery medzi nimi, aby si mohli v tejto atmosfére vymieňať informácie. Katrin hovorila o vzdelávaní, odborníkov, aby boli vyškolení pre potrebu špecifických situácií, pre potrebu e, keď takéto niečo vznikne, keď sú v kontakte so ženami a dievčatami, ktoré boli obeťou obchodovania. Ďalej sa treba pozrieť na otázku internetu. Čo môžeme my urobiť e, pomocou nových technológií, aby sme predchádzali, aby sme bojovali proti tomuto javu, samozrejme v spolupráci s ďalšími aktérmi za pomoci nástrojov, technologických nástrojov treba sa prizrieť aj na to, či členské štáty využívajú existujúce nástroje, ako napríklad uznávanie rozsudkov, či, či sú využívané ochranné príkazy, spoločné vyšetrovacie týmy, európsky zatýkač a tak ďalej, či využívajú tieto nástroje na rozkladanie sieti. Potom pokiaľ ide o konfiškáciu a vystopovateľnosť eh, majetku tých páchateľov. Áno, určite je to obrovský biznis. E, tie čísla sú až 150 miliard dolárov za rok a myslím si, že takisto, že bude nesmierne dôležité spojiť síly a ja dúfam, že budeme spoločne s ostatnými skupinami môcť pracovať na tom, aby sme e, riešili túto výzvu. A, ale je to hlavne o členských štátoch. Oni majú tú plnú zodpovednosť vykonať všetky aspekty uvedenej smernice. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Dúfam, že váš let bude na čas, buď nebude meškať, takže vám mm, prajem šťastnú cestu. Pani Honibol, nech sa páči za SD. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu správu. Pani Koráca Bil hovorila o spolupráci a ja mám pocit, že správa je dobrým štartom alebo dobrou bázou pre našu spoluprácu. Ja dúfam, že budeme, doteraz sme konštruktívne spolupracovali medzi skupinami a ja dúfam, že to bude v tomto duchu aj pokračovať. Bolo povedané, že naozaj členské štáty musia byť plne zapojené, plne zapojené do tejto práce v tom zmysle je nesmierne dôležité, aby sme medzi sebou ako skupiny spolupracovali. Je trošku nešťastné, že komisia mešká so správou o implementácii, ale myslím, že už čoskoro správu uvidíme, ale minimálne my sa môžeme k tomu vyjadriť a veď na, nakoniec to už tak sa, sa tomu aj tak deje, podporujeme koordinátora na boj proti obchodovaniu a tak ďalej. Čiže pokiaľ ide o efektívnu identifikáciu, to je nesmierne dôležité, pokiaľ ide o obete. A je to jedna z najväčších víziev. Jednoducho mnohé e, z obetí sa vôbec neobjavia, nemožno ich nájsť a preto treba pracovať na lepších postupoch, ktoré budú kľúčové v boji proti obchodovaniu. Obete same to potrebujú a hovorili sme najmä o ženách, ale budú to ženy, dievčatá, ktoré budú predmetom obchodovania z celého sveta a budú mať rozličné potreby a všetky tieto aspekty treba zakomponovať do procesu identifikácie. No a pokiaľ ide o to, čo hovorí koordinátor, áno, obete sú veľmi dôležité v eh, priebehu tohto celého procesu. Nielen preto, že sú obeťami a nielen preto, že majú špecifické potreby, ale sú dôležité aj pri prevencii obchodovania. Môžu o svojich skúsenostiach hovoriť, môžu pomôcť vyšetrovaniam a preto si myslím, že musíme viac spolupracovať s obeťami a vnímať ich nielen ako obete, ale aj ako tých, ktorí skutočne môžu napomôcť pri redukcii obchodovania. Internet, ďalšia vec, to tu tiež odznelo a považujem ho za pomerne kľúčový. páchatelia e, sú organizovaní, sú to, je to organizovaná trestná činnosť, preto využívajú všetko, čo majú k dispozícii a na to, aby mohli prevádzkovať trestnú činnosť, vrátanie internetu. A je veľmi dôležité preto, aby sme sa i my prispôsobili a aby sme my využívali tie isté prostriedky ako oni a aby sme ich vystupovali cestou týchto prostriedkov členské štáty, policajné zložky, ďalšie agentúry presadzovania práva, nuž naozaj tie musia trošku pridať, pokiaľ ide o jednotlivé prostriedky a musíme sa prispôsobiť eh, tomu, čo, ehm, čo robia títo páchatelia. Musíme, eh, musíme sa ubezpečiť, že eh, orgány činné v trestnom konaní v jednotlivých členských členských štátoch sú odhodlané a pracujú na tom, aby bojovali proti obchodovaniu. Často o tom nehovoríme, ale je to veľmi dôležité, pretože páchatelia, páchateľov musí treba, páchatelia musia byť vystopovateľní a už sme hovorili o článku 23, ktorý sa týka kriminalizácie, využívania služieb osob, ktoré boli obeťami. A to je ďalšia vec, ktorú istotne, do ktorej by mali byť zapojené orgány činné v trestnom konaní a mali by sme sa na, a samozrejme mali by sme na tom trvať, aby sa to stalo klasifikovaným trestným činom v EÚ. Hovorí sa o tom hojnej miere aj v správe a správa vyjadruje silnú kritiku vyjadruje kritiku skutočnosti, že to dosiaľ trestným činom v Európe za trestný čin považované nie je. Pokiaľ ide o tie číselné údaje, no tie sú naozaj strašidelné. Sexuálne zneužívanie je e, skutočne hlavným účelom obchodovania a je veľmi dôležité na výbore, aby sme, aby sme to neustále hovorili. A pretože obchodovanie s ľuďmi je, o, je vo veľkej miere obchodova- o obchodovaní so ženami. Samozrejme, tam patrí aj napríklad e, zotročovanie na účely práce a tak ďalej, ale medzi a 53% e, obetí bolo využívané na e, sexuálne zneužívania, 97% z nich boli ženy. To bolo všetko počas roku 2010-2015. Ja si myslím, že tá štatistika len poukazuje na to, do akej veľkej miery to súvisí so ženami a deťmi. A takéto údaje, ktoré sa týkajú sexuálneho zneužívania ženy a dievčat, sú ešte vyššie v rámci EÚ a až 69% obetí obchodovania boli ženy a dievčatá a 95 a 95 z nich teda 65 bolo zneužitých na, na sex a potom 95% z týchto osôb boli ženy a dievčata. Musíme jednoducho naďalej o tom hovoriť. Musíme za, sa ubezpečiť, aby náš hlas bol počuť a naozaj musíme aj apelovať na to, aby bola k dispozícii správna legislatíva. Máme aj smernicu, ktorá sa týka násilia na ženách a aj tu na výbore práve musíme viesť eh, kampaň za takéto niečo, ako bolo často uvedené. Prostitúcia a eh, sexuálne zneužovanie je násilím na ženách v tej či onej forme. No a to už ma privádza k otázke znižovania dopytu, pokiaľ ide o obchodovanie na účely sexuálneho zneužívania ako sa ukázalo v krajinách, kde sa implementuje ehm, nordický model, že to vedie k zníženiu mm, dopytu po skutočne to vedie teda k redukcii obchodovania a to je práve dôležité, aby sme pokračovali v našom boji za to, aby bol nordický model v tej či onej forme implementovaný. Ja viem, že to nebude jednoduché. Mali by sme naozaj v Európe za takéto niečo bojovať. My ako, my ako výbor, a teda tí, ktorí musia prevziať na seba vodcovskú úlohu a bojovať za znižovanie, to je veľmi, to je, to je podľa mňa veľmi dôležitý argument pri takejto, pri takomto presadzovaní. Pokiaľ ide o kampane alebo zdieľanie údajov, už tu odznelo, že spolupráca v EÚ nie je možno vždy ideálna. Preto si myslím, že by sme mali o tom diskutovať a nabádať členské štáty, aby robili viac Máme tu pôvodnú smernicu, ktorá je vynikajúcim legislatívnym aktom, je komplexnou, modernou a je príkladom toho, čo možno dosiahnuť, ak do tohto boja zakomponujeme zahraničný aspekt. Čiže pokračujme v tomto boji a ubezpečme sa, že keď správa od komisie príde, tak eh, tam budú zakomponovať tie, tie dobré, ale aj tie zlé. Čiže celá otázka boja proti obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu bola jedným bola jedným, jednou z tých dobrých vecí, e, ktorá vyšla z nášho výboru a myslím, že by sme mali zachovať túto dynamiku. Ďakujem veľmi pekne, pani Bior. Ďakujem. V prvom rade som povďačná Catherine za prípravu správy. Boli sme v kontakte, pretože ja som tieňovou spravodajkyňou, ale ja som zároveň aj spravodajkyňou v rámci LIBE. Je, nextre, je veľmi dôležité, že gestorským výborom je výbor FAM, pretože štatistiky uvádzajú, že sú to práve ženy a diečatá, ktoré sú najviac predmetom zneužívania. Sú rôzne formy obchodovania s ľuďmi a preto musíme byť pripravení a mať v rukáve aj rôzne stratégie na boj proti týmto javom. Máme, máme nutené práce, máme obchodovanie s deťmi. Čiže musíme mať, musíme mať pripravené stratégie, boja proti jednotlivým typom zneužívania a ja si myslím, že je to správne, že to práve tento výbor, ktorý sa smernicou zaoberá. Pri obchodovanie s ľuď- na obchodovanie s ľuďmi treba nahliadať z rôznych perspektív. Musíme sa prizrieť na to, Musíme to vnímať ako niečo, kde hovoríme aj o boji s trestnou činnosťou. Treba sa na to ale pozrieť aj z perspektívy prevencie. Keď hovoríme o tomto jave, tak sú tu push a pull faktory. Sú tu veci, ktoré vlastne dotlačia ženy a dievčatá k tomu, aby boli exponované takémuto niečomu a potom sú tu samozrejme faktory, vzhľadom na ktoré sú vtiahnuté do tejto situácie. Je tu um, ďalej otázka dopytu po ženách a dievčatách, čo vlastne spôsobuje to, že sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi a následného sexuálneho zneužívania. Máme legislatívu v rámci EÚ a mm, je nám, je nám zrejme, že by sme mali príjmať ďalšie kroky, ako napríklad znižovanie dopytu. Odnoža samotná správa o tom nakoniec tiež hovorí. Ja, som len, ja by som si možno želala, aby teda Chcela som tieto body na dnes, aby to bolo za skupinu jasnejšie. Samozrejme, musíme posilniť aj súčasnú, súčasnú legislatívu, ale treba ešte urobiť ten ďalší krok kriminalizácie dopytu Keď hovoríme o dopite, hovoríme o mužoch, ktorí nakupujú prostitúciu, nakupujú tieto služby. Musíme to nazvať pravým menom. Čiže mám na mysli ženy a maloletých. Keď, e, keď pomôžeme potom obetiam, tak musíme ich byť schopní aj podporiť, ale preto je dôležité, aby tí, ktorí sa stávajú obeťami, aby neboli trestaní za iné porušenia zákonov, ako napríklad za nelegálny pobyt v krajine alebo za nezdanený príjem. V mnohých krajinách je tomu stále tak, že ženy, ktoré sú obeťami obchodovania, sú sú trestne stíhané, čiže, alebo sú trestané nejakým spôsobom za to. A v zásade sa domnívam, že správa je vynikajúcou vynikajúcim materiálom. Budeme samozrejme pracovať aj na pozmenujúcich návrhoch, takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz budem pracovať aj v rámci LIBE na uvedenej správe. Predsedkynia, ďakujem veľmi pekne, pani Bior. Pán Urtasun, želáte si vystúpiť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No už v každom prípade ja som chcel pogratulovať a poďakovať pani Birter za text. Myslím si, že tam, že tam začlenila mnohé aspekty, ktoré nás trápia, takže ja len nadnesiem zo pár bodov. Poprvé, zber údajov. Pani spravodajkyňa o tom už hovorila, je to veľmi dôležité. Máme tu síce inštitucionálnu štruktúru, ktorá má vykonávať zber údajov, poskytovať informácie, ale minimálne tie verejné údaje, ktoré sú na web stránke komisie, to sú z roku 2012, no už to sa mi zdá, ehm, to sa mi zdá veľmi zastaralé, takže je zrejme, že potrebujeme na tom trošku zapracovať. Ak nemáme správne údaje, tak potom pracovať na tom je komplikovanejšie ehm, treba práco, máme, mm, musím konštatovať, že tá implementácia veľmi mešká, i keď teda ide o vynikajúci legislatívny mák. Hovorilo sa tu už o koordinácii spolupráci. Čiže snáď ešte len dve veci. Podľa mňa je veľmi dôležité uh, ja viem, v tej, v tej správe hovoríme o tom, čo nebolo možné rozvinúť, ale vzhľadom na súčasnú migračnú krízu sa tu objavuje celý, celý rad javov, ktoré, e, o ktorých sme nevedeli, keď sa pripravovala e, smernica. Um, to, čo sa všetko deje počas cesty migrantov a um, smernica napríklad ne, ešte tento spôsob e, alebo teda ešte dosiaľ nepoznala v, v čase príprav sa ešte jednoducho nevedelo o týchto javoch a podľa mňa to bude treba všetko ďalej riešiť a bude sa tomu ďalej treba venovať. Nuž, no v každom prípade budeme veľmi radi a sme pripravení konštruktívne s pani spravodajkyňou spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže skončila rozprava, pokiaľ ide o skupiny. Takže kolegovia, nech sa páči. Pani Hed, ako ďalšia sa hlási? Tak som mycket o Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem veľmi pekne aj spravodajkyni za naozaj vynikajúci text. To najdôležitejšie tu už odznelo z úst predrečníkov, ale ja by som sa teraz eh, zamerala na ten doterajší postup. V roku 2011 som bola spravodajkyňou ja v otázkach obchodovania s ľuďmi a ja by som sa teda chcela teraz trochu pozrieť na vývoj veci medzi časom vôbec nebolo jednoduché zaobať sa touto témou, hoci máme legislatívu, do hry vstupujú aj rôzne kultúrne otázky, často sú v rozpore. Takže naozaj to vôbec nebolo jednoduché. Nebolo jednoduché dopracovať sa ani k potrebným informáciám. No a odtedy uplynulo 5 rokov, máme za sebou už dlhú cestu a myslím si, že um, je možné legislatívu o obchode s ľuďmi um, náležite adaptovať prvé právne predpisy, eh, tam eh, sa rodové aspekty skoro vôbec eh, nezohľadňovali, vôbec sa nepovažovalo za ťažiskové to, že väčšina obetí obchodovania s ľuďmi sú práve ženy a deti. A to sa postupne zmenilo. Tá rodová perspektíva je naozaj veľmi dôležitá. Je dôležitá aj pri odbornej príprave, pri školení osôb, ktoré pripravujú alebo súčasňujú prípravy tejto legislatívy. A ešte ďalšia vec, ktorá mi príde ako veľmi dôležitá, a to špeciálna kapitola o právach detí. Áno, čoraz viac detí sa dostáva do takýchto zložitých situácií a ja som sa snažila dopracovať k nejakému spoločnému základu pre právne predpisy na európskej úrovni aby sa riešila otázka nákupu sexuálnych služieb. Takéto niečo. Ja si myslím, že by sa mali kriminalizovať takí, ktorí naozaj vedomé kupujú sexuálne služby. Toto je podľa môjho názoru citlivá otázka, ale v, vo Švedsku sa to zakázalo a považujem to za veľmi pozitívny vývoj. A pani Hannibal povedala, že musíme ísť ďalej, že musíme riešiť otázku dopytu. Áno, dopyt je kľúčový. Máme veľkú naozaj veľkú väčšinu e, trestných činov e, súvisiacich e, s obchodovaním práve za účelom sexuálneho zneužívania nordický model by mohol byť vzorom, ako povedala pani Hannibal, to je tiež dôležitá vec. Pokiaľ ide o revíziu, áno, toto je otázka, ktorá bola za každým veľmi zložitá, lebo v parlamente e, bol naozaj rozpor medzi pravicou a ľavicou a ja sa teším, že sa toho spravodajkyňa chopila štatistiky. E, ďalšia dôležitá vec, keď sme sa my svojho času zaobrali touto témou, tak e, sme dospeli k tomu, že obchodovanie s ľuďmi sa mm, sústreďuje na krajiny, ktoré sú mimo EÚ. No a teraz vidíme, že aj v Európe obchod e, s ľuďmi nie je nič nezvyčajné. E, znova teda sú potrebné štatistické údaje mm, potom nie je jednoduché niekoho vrátiť napríklad do Rumúnska, keď e, došlo k nákupu sexuálnych služieb. E, takže aj krajiny v rámci EÚ, e, nie iba Afrika alebo iné krajiny. Takže naozaj vkladám veľkú nádej do toho, že naozaj nájdeme možnosti a získame informácie od členských štátov lebo s týmto som sa ja veľmi pasovala svojho času. Teda dopracovať sa k informáciám vôbec nebolo jednoduché. Hlavne pokiaľ ide o znižovanie dopytu. Na to je potrebné vedieť, aké opatrenia prijali členské štáty, aby zakročili proti obchodovaniu s ľuďmi. Takže ide o informácie, ktoré potrebujeme, či tá smernica sa dodržiava v krajinách alebo nie. A ešte na záver, ak dovolíte niečo veselšie vo Švedsku, polícia v Štokholme zorganizovala obrovskú konferenciu na tému obchodovanie so ženami. A boli tam teda policajti sa celej krajiny, aj zo severu. Niektoré regióny tam vyslali dvoch či troch zástupcov. A zaujímavé na tom celom bolo to, že dokonca dopravná policia mala pocit, eh, že je to pre nich relevantné, lebo mnohí mali pocit, že obchodovanie s ľuďmi, že to je otázka pre dopravnú policiu. A zaujímavé na tom bolo to, že mnohí vyvodili záver z e, tejto konferencie, že je to téma, ktorá sa ich týka, že je to téma, na ktoré musia všetci spolupracovať. Takže chcem povedať, že toto je vec, ktorú musia naozaj brať všetci vážne. Je potrebné využiť všetky nástroje, aby v EÚ, ako aj celosvetovo, konečne bolo skoncované s týmto fenoménom. Ďakujem veľmi pekne za komisiu poprosím pani Miriadu, pani Miriu Vasiliadu z kancelárie koordinátora. Thank you very much. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť vystúpiť, pani predsednička. V prvom rade chcem povedať, že vítam správu a jej zameranie. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Bilder za vynikajúcu spoluprácu. Áno, očakávania sú vysoké, ale už aj výsledky tomu zodpovedajú. My sme pokryli na schôdzi Libe včera do obeda viacero vecí, takže sa zamorám len na rodovú dimenziu tohto fenoménu pre komisiu je to jasná vec a opakovali sme to že obchodovanie s, ľudskými, s ľuďmi, s ľudskými bytostiami e, je rodový fenomén vo všetkých formách a ženy a deti a celkovo teda mm, násilie na ženách e, s tým veľmi úzko súvisí. Obchodovanie má dva také motory. Jedným sú peniaze, a toto je naozaj veľmi silná dimenzia, ktorú musíme riešiť, organizovaný zločin a obrovské zisky, ktoré vyplývajú z obchodovania a potom ponuka ako ďalší motor, dopyt po ľuďoch na rôzne formy vykorisťovania. To sú dve oblasti, ktoré, na ktoré sa zameriavame a ktoré považujeme za priority. Chcem vás upozorniť na správu Europolu, ktorá bude čoskoro na stránke, ich stránke, myslím si, zverejnená a členské štáty ju už dostali. A to, čo budem hovoriť teraz, e, sa aj odráža v tej správe Europolu. Chcem sa poďakovať kolegyni, pardon, kolegovi, e, ktorý poukázal na to, že potrebujeme údaje, aktuálne údaje. A myslím, že správa Europolu je tu veľmi príznačná údaj z roku 2015, takže naozaj môžeme z toho dobre vysledovať trendy. Údaje, tam ďalej pracujeme, predbežné údaje z 2013 už máme a teraz spúšťame ďalší zber údajov, je to naozaj veľká výzva, ešte si to viete predstaviť údaje na takúto tému sa nezískavajú jednoducho, ale ide to tým správnym smerom a už vám môžem povedať, že sú tu indicie, že tie údaje raz budú kvalitnejšie. Vyjadrím sa aj k deťom zo smernice, aj zo stratégie EÚ je zjavné, že sme sa na deti naozaj silno zamerali a mrzí ma, že to, čo pani Koraca Bild zdôraznila, tých 10 tisíc e, z nezvestných detí, e, ako by sme sa na deti zameriavali až v tejto neskorej fáze, že je potrebné zakročiť skôr, e, vytvoriť určitý ochranný systém, to je isté cesta, ktorou by sa mali členské štáty uberať. Nechcem hovoriť pridlho, len vám chcem povedať, na čo momentálne pracujeme v súvislosti s touto prácou, pardon, správou. Máme štyri dokumenty, ktoré pripravujeme. Prvý štúdia o rodovej dimenzii obchodovania. Pani Birder už má túto štúdiu k dispozícii a zverejníme ju onedlho. Pripravilo to konzorcium naozaj e, etablovaných e, akadémikov, ktorí sa zaoberajú e, tematikou rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia, takže toto pripravujeme v najbližšom čase. Potom máme Trends Report výsledkom článku 20 legislatívy EÚ. Je táto správa, koordinátor teda dostal od členských štátov ich správy a my tak spravujeme no, takú súhrnú správu pre komisiu. Túto správu sfinalizujeme v najbližších týždňoch a odprezentujeme ju následne parlamentu a rade. Ja sa teším, že aj správa Europolu odráža rovnaké veci ako naše vlastné zistenia. Čiže vyzerá to, že sme na dobrej ceste. Chceme zdôrazniť to, že občianská spoločnosť bola v plnej miere do procesu zapojená a Európska platforma občianskej spoločnosti bola jedným z hlavných spolupracovníkov mimovládky z rôznych členských štátov, aj taká, ktorá, fungujú na európskej úrovni a ich vyjadrenia boli zohľadnené a sú aj citované v správe. Pokiaľ ide o transpozičnú správu, správu o transpozícii smernice, dovolte mi, aby som sa znova poďakovala pani Birder za jej otázky, ktorá v tejto súvislosti položila Európskej komisii. Písomnú otázku, na to sme už odpovedali, ale na prospech všetkých by som chcela zdôrazniť, že štúdia o súlade, ktorú sme zadali externému e, dodávateľovi, e, sa teda venujeme e, otázkam transpozície smernice. Smernica obsahuje ochranu, trestnoprávne sankcie, prevenciu a je to aj dynamický proces, ktorý sa spustil. Niektoré krajiny ešte len splňajú notifikačnú povinnosť, napríklad také Nemecko, tam ešte čakáme na plnú notifikáciu, respektíve notifikáciu o plnej transpozícii a očakávame konečné závery tejto e, štúdie o zhode v apríli. Musíme byť konzistentní, koherentní, musíme zohľadniť výsledky tejto štúdie a preto správa o rozsahu, do aké miery členské štáty dodržiavajú 23 1, teda túto smernicu, tak toto plánujeme až na posledný do roku 2016 spolu so správou vyhodnocujúcou dopad existujúceho národného práva, ktorý kriminalizuje využívanie služieb e, s vykoristovaním a tak ďalej. Článok 23 odsek 2 eh, chce, aby sme pripravili aj eh, konkrétne odporúčania, čiže v tejto odsek máme dva paragrafy, dva odseky, eh, ktoré sú v tej súvislosti podstatné. Pokiaľ ide o správu o kriminalizácii, všetci poslanci na toto tlačili, ktorú sme si dnes vypočuli. Pripomínam, že nehovoríme o ničom inom než o kriminalizácii tých, ktorí sú zapojení do trestného činu. To je trestný čin, ako je uvedené uvedený v zmluve. Pripomínam, že Máme smernicu o sankciách pre zamestnávateľov. Mm, to, tu už sa kriminalizujú tí, ktorí vedome e, zneužívajú e, alebo zamestnávajú obete e, obchodovania s ľuďmi z tretich krajín. Čiže musíme si položiť otázku, či to, čo robíme, ak to nebudeme kriminalizovať tých, ktorí sú do toho zapojení, aké možnosti nám ostávajú. Samozrejme, že je potrebné mať dôkazy, podobne ako v prípade iných trestných činov. Podobná diskusia napríklad prebiehala, pokiaľ ide o znásilnenia, pokiaľ ide o násilie na ženách, útoky a tak ďalej. Pred 36 rokmi sme mali presne eh, takúto diskusiu, ako prispieť k dôkazom, ale toto nie je postačujúci dôvod, aby sme e, postavili pred, alebo nepostavili pred spravodlivosť e, zodpovedných. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je mm, rámec politik e, za rok 2016. Chcem sa poďakovať poslancom, ktorí spolupracovali na tomto dokumente, pretože máme pocit, že nám to naozaj pomôže pokiaľ ide o prípravu stratégie po roku 2016. Takže ďakujeme. No, tuto uzavriem, sme vám k dispozícii. Sú tu odborníci, ktorí na tomto pracujú. Jeden z dokumentov od expertov hovorí o obmedzených možnostiach pre komisiu a k dôjde k v tej správe je viacero nezrovnalostí, nepresností. Ako komisia chceme zdôrazniť, že my sme naozaj príkladom e, orgánu, ktorý má možnosť e, legálny e, výkon nejakým spôsobom e, sledovať a požadovať a e, ak e, konania pre porušenie sa považujú za limitovanú možnosť, tak už potom naozaj neviem. E, 17 článok odsek 1 nám dáva právomoc zabezpečovať, aby zmluvy o EÚ a fungovaní EÚ a opatrenia a podľa týchto zmluv boli korektne aplikované. My si našu prácu robíme a máme aj silné nástroje na tieto účely. Samozrejme, že radi poskytneme ďalšie informácie parlamentu. Ešte raz ďakujem a vašu správu vítame. Yes, Ďakujem veľmi pekne. Ako vždy sme vám nesmierne povďační za to, že ste mohli medzi nás prísť. Neviem, pani Verder, či si želáte ešte vystúpiť na záver? Thank you. Yes. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tejto diskusii, ktorá bola veľmi užitočná. Chcem sa poďakovať aj za milé pripomienky. Chcem spomenúť niekoľko bodov. Ako povedala pani Koraca Bild, migračné e, toky obsahujú zraniteľné osoby a tie osoby, ktoré sú zraniteľné, už majú aj vyššiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi. Bohužiaľ vypadol mikrofón. Počty detí, ktoré údajne, teda nesprevádzaných detí, ktoré sa údajne stali obeťami, sú veľmi vysoké. Pani Hannibal spomínala identifikáciu. Keby niekto našiel e, jednoduché riešenie, bola by som šťastná, ale je to stále obrovský problém. V Spojenom kráľovstve sme zrealizovali kampaň s informačnými letákmi, aby sme upovedomili ľudí o tom, že k tomuto obchodovaniu s ľuďmi dochádza v každej komunite. Mali sme jednu obeď, ktorá celé roky bola držaná násilím v domácnosti ako slúžka a v televízii potom e, videla malú reportáž o e, obetiach obchodovania s ľuďmi a tam bolo aj telefónne číslo, ktoré potom ona vytočila, zavolala naň a bola zachránená. Toto sú presne veci, ktoré musíme robiť vo všetkých oblastiach, e, v zdravotníctve, v OČTK, medzi občanmi, Takéto všeobecné povedomie je potrebné, aby e, obete mali možnosť vyhľadať pomoc a obyvateľia e, musia vedieť takisto, e, čo sa deje. Niekto spomenul um, obdobie na zotavenie uh, pre obeď a jej návrat. Uh, to sa musí naozaj uh, urobiť s obrovskou starostlivosťou. Um, Zotavenie to je taká rýchla náprava, ale vrátiť osobu na miesto, kde sa vlastne stala obeťou, to nie je vždy najlepšie riešenie pre obeť a ten proces musí sa zrealizovať podľa mňa veľmi opatrne. Nie som spokojná s tým, ako sa implementuje zatiaľ v Európe, v Európskej únii. Je to určitá zlátanina, a aj keď je to transponované do legislatívy, tak potom tá implementácia v členských štátoch ostáva nedostatočná. A my by sme mali volať na zodpovednosť tie členské štáty, ktoré neimplementujú dostatočne. Som rada, že počujeme teraz, že komisia na tomto chce pracovať. Tu v parlamente veľa času trávime tým, že sa snažíme vybudovať vnútorný trh pre najrôznejšie veci ako energia alebo finančné produkty. Bohužiaľ, Musím ale povedať, že existuje veľmi prosperujúci vnútorný trh s obchodovaním s ľuďmi. Tam naozaj neexistujú hranice, žiadne jazykové bariéry. Títo ľudia obchodujú s ľuďmi cezhranične a aj ľudia v rámci Európy interne sú obeťami obchodovania. A na tomto sa zarábajú obrovské peniaze. Policajti mi povedali, ktorí pracujú s týmito deťmi, obeťami, Eh, povedali mi, že tí páchatelia vedia, kam majú ísť a nájsť tie deti. A prečo to nevedia policajti? A, ehm, a prečo nemôžeme kriminalizovať kriminálnikov? To je pre mňa absolútne samozrejma vec, veď tí ľudia, tí kriminálnici, tí páchatelia už z povahy skutku musia byť kriminalizovaní. Ďakujem za všetky pripomienky, teším sa na pozmeňovacie návrhy a dúfam, že túto správu ukončíme úspešne. Mám užitočný dokument pre všetky agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti a je to užitočné aj pre vlády, e, pre vlády, e, ktoré implementujú túto legislatívu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Beder, hovorila o obavách vzhľadom na mieru implementácie zo strany členských štátov. a myslím si, že v tomto duchu vlastne prechádzame rovno na ďalšiu tému. Je to prezentácia expertov, budú prezentovať štúdiu o implementácii v rozličných krajinách únie, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Poprosím, poprosím rečníčky, aby sa pridržali rečníckého času, aby sme naplnili dnešný program, tak ako sme si predsa vzali. Teraz poprosím pani Barbe, Berbel Ull, je členkou skupiny Európskej komisie, skupiny expertov, respektíve bola členkou tejto skupiny. Skupina sa venovala boju proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a poinformuje nás o situácii v Nemecku a Rumúnsku. Nech sa páči, pani Ül. Thank you very much, uh, distinguished... Ďakujem, vážení členovia výboru, dámy a páni. Ďakujem výboru aj v mene profesora Rikarda e, Pietroviča a v mene pani Šivankovej. To sú spoluautori. Ďakujeme za to, že môžeme prezentovať výsledky našej správy o implementácii smernice z roku 2011. E, Je to z rodovej perspektívy. My sme predložili e, správu o Nemecku, Litve a Švédsku a takisto o všeobecnom kontexte, ktorý sa objavuje, keď skúmame rodovú perspektívu smernice EÚ a druhú správu o Holandsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve predložíme o nedlho. Takže dnes sa budeme venovať iba tým prvým trom krajinám. E, všeobecné závery sú takéto. Chýba systematické monitorovanie rodovej implementácie smernice v členských štátoch EÚ a nekonzistentne sa používajú pojmy rod a takisto dopyt, gender a demand. Dva príklady. A pani Skřivanková potom to doplní. Poprvé, používanie slova rod a e, nekonzistentnosť v implementácii smernice členských štátov. My sme analýzovali existujúcu pomoc v Nemecku, Litve a Švedsku a odporúčame, aby sa prepracovali e, súčasné postupy identifikácií e, z rodového hľadiska. Smernica zavezuje v článku 11.2 členské štáty, aby zabezpečili, že osoba dostane podporu a asistenciu hneď ako príslušné orgány majú dôvody na to, aby sa domnievali, že osoba bola pravdepodobne e, obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi. Koniec citátu. No a realita tej formálnej identifikácie je často veľmi byrokratická. Obeď obchodovania s ľuďmi musí často byť kvalifikovaná na to, čiže musí splniť určité požiadavky na to, aby vstúpila do toho systému, do tej procedúry. Feministické aktivity aktivistky v členských štátoch v poslednom desaťročí bojovali proti násiliu na ženách a vniesli určité nové pojmy. A chcem podporiť to, čo tu zaznelo, že obchodovanie s ľuďmi je súčasťou štrukturovaného násilia na ženách. Feministické aktivistky za posledné desaťročie e, začali hovoriť o tejto štruktúre a paradigmou je, že existuje nízky prach a anonymizácia obetí. Obetie sexuálneho násilia sú zdržanlivé, nechcú sa sociálne stigmatizovať, boja sa traumy a preto váhajú s nahlásením e, napríklad domáceho násilia alebo znásilnenia. Vo väčšine členských štátov obete majú prístup e, do napríklad útulkov pre ženy, ale obete musia byť najskôr identifikované ako eh, obete, predtým než sa dostanú do oficiálnej štruktúry ako obete. A to eh, porušuje práva na súkromie týchto obetí obchodovania s ľuďmi a znižuje to ich vôľu vstúpiť do toho oficiálneho štrukturovaného systému. Druhý príklad nekonzistentného používania pojmu dopyt je tento. Je to prvý príklad toho slova demand, ale môj druhý príklad. Terminológia sa nepoužíva konzistentne v súlade so smernicou EÚ na to, aby sa znižoval dopad, e, pardon, dopyt po službách vyplývajúcich z vykoristovania. Napríklad e, dopyt po sexuálnom vykoristovaní. Niektoré členské štáty diskutujú o zavedení služieb pre osoby, ktoré boli vykoristované, respektíve využívanie služieb sexuálneho vykoristovania. Zvažujú, že sa to e, zavedie do trestného zákonníka. Niektoré iné členské štáty toto chcú zaviesť ako prvok trestného činu, ako napríklad vo Švedsku. Okrem toho, členské štáty EÚ e majú odlišné vnímanie tých činností, z ktorých sa skladá dopyt. Znižovanie dopytu po iných formách vykorisťovania, nie po sexuálnom vykorisťovaní, má takisto silné rodové dôsledky a to, na to sa často zabúda. Napríklad e, domáca práca, domáca starostlivosť, práca v domácnosti, tam často pracujú ženy. Je to sektor, kde sa zvyšuje dopyt po lacnej pracovnej sile e, kvôli demografickým zmenám v európskych spoločnostiach. Málo pozornosti sa doteraz venovalo tomu, ako znížiť dopyt v tomto ekonomickom sektore, ako práca v domácnosti, starostlivosť, ale napríklad aj e, sektory ako poľnohospodárstvo, potravinárstvo, e, stavebníctvo a výrobný sektor. A teraz to prevezme pani Skřivánková a bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, pani Skšivanková. Je mi ľúto, ak som to zle vyslovila, prepačte. Pani Skřivanková bola takisto členkou expertnej skupiny a tiež sa vysloví k implementácii, konkrétne v Spojenom kráľovstve. Thank you very much and thank you. Ďakujem. Ďakujem za toto pozvanie na vysvetlenie. Ako povedala pani Úl, nedávno sme predložili e, správu, ktorá skúmala Švedsko, Litvu a Nemecko a teraz sme v tom procese, že pre, pripravujeme správu o Rumúnsku, Spojenom kráľovstve a Holandsku. Vyjadrím sa k Spojenému kráľovstvu, ale dôkladnú analýzu Spojeného kráľovstva sme ešte neurobili. Členovia výboru vedia, že všetky členské štáty majú povinnosť splniť smernicu, to už bolo zdôraznené, väčšina člán, e, štátov už implementovali, ale štáty vlastne rozhodujú o tom, ako to urobia. A my sme to my sme zistili, že sú tu veľké odlišnosti v transpozícii a aj tá implementácia je obmedzená, to už povedala predchádzajúca spravodajkyňa smernica často obsahuje veci, ktoré nie sú jasne definované a nechápu sa rovnakým spôsobom v celej EÚ, napríklad e, tie pojmy dopyt a rod. V súčasnosti je veľmi málo usmernení o tom, ako členské štáty by mali implementovať tú rodovú perspektívu pri transpozícii smernice. A chýba tu jednotné chápanie tých rodových dopadov a preto je ťažké aj monitorovať tú rodovú perspektívu. A e, toto sa vzťahuje najmä e, na dievčatá a ženy, ktoré sú obchodované za účelom nutenej perspektívy, e, prostitúcie. V EÚ sa teda sústredíme už od 90. rokov na obchodovanie so ženami, ale okrem toho sa perspektíva rozšírila a sústredíme sa aj na obchodovanie za inými účelmi. Eurostat má štatistiky, ktoré potvrdzujú, že ženy a dievčatá sú stále väčšinou obetí um, ktoré sú obchodované za účelom sexuálneho vykorisťovania, Ale toto je iba taká momentka, ktorá odráža e, iba to, že ako jednotlivé členské štáty identifikujú účely obchodovania. A v tých troch štátoch, ktoré sme skúmali, bolo jasné, že keď rozšírime zameranie na všetky formy vykorisťovania, tak zistíme, že sa často obchoduje s ľuďmi aj za účelmi práce a to možno, že vo väčších číslach ako v tej sexuálnej oblasti. Napríklad švedská policia má takéto čísla za roky 2011 a 2012. Oni zaznamenali viac e, prípadov obchodovania za účelom práce ako za účelom sexuálneho vykoristovania. A v Spojenom kráľovstve je to rovnako už niekoľko rokov. Musíme teda uznať, že je tu e, určitý rodový rozdiel a väčšina obchodovaných osôb za účelom sexuálnym a pracovným v domácnosti, to sú, väčšina obetí tu sú ženy a dievčatá. A ženy aj muži sú obeťmi v iných sektoroch, kde sa objavuje obchodovanie s ľuďmi. Jedno odporúčanie, ktoré uvádzame, je, že rodovú perspektívu musí pracovať, ako žiada smernica, a pritom by členské štáty mali zohľadňovať všetky rodové identity, a musia zabezpečiť, aby všetky obete mali prístup k špecializovanej asistencii, k službám aj k spravodlivosti. To žiada smernica. V správe sme sa sústredili na jednotlivé časti smernice, kapitoly ako prevencia alebo podpora, ale smernica sa musí aplikovať e, vo svojej úplnosti, najmä preto, že ženy, deti, e, dievčata, chlapci aj muži sa môžu stať cieľom um, obchodovania s ľuďmi aj preto, akým spôsobom boli socializovaní do svojho rodu. Diskusie o tejto téme sú samozrejme aj um, kontroverzné niekedy, ale musíme povedať, že keďže nám chýba definícia dopidu, dopitu, tak to zvyšuje zmetočnosť diskusie. Tešíme sa na výsledok viacročnej štúdie o dopite, ktorá sa začala pred niekoľkými rokmi a dúfame, že táto štúdia vniesie trochu svetla e, do tohto pojmu dopyt a vytvorí sa spoločné pochopenie tohto pojmu na úrovni EÚ. Máme tu aj určitý príspevok k tomuto pojmu demand aj v našej správe. Ako už zaznelo, zo smernice jasne vyplýva, aj koordinátor nám to dnes pripomenul, že dopyt po službách ehm, všetkých druhov vykoristovania musí byť znižovaný. Musíme sa sústrediť na stranu dopytu, ale aj na tie okolnosti, ktoré uľahčujú obchodovanie s ľuďmi v mieste destinácie a takisto na podmienky, ktoré nútia ľudí, aby sa pohli. A rodová perspektíva sa tu musí uplatňovať, aby sme riešili tú zraniteľnosť osob, ktorá zasa vyplýva z predpokladov, z podmienok, v ktorých žije jednotliv, jednotlivec. A ten rod je tam dôležitý. Ženy aj deti, ktoré prichádzajú napríklad z rovnakého sociálneho pozadia, um, sú napríklad chudobní, tak na jednom mieste možno sú ohrození obchodovaním na druhom mieste nie sú ohrození. Čiže to je kombinácia. No a takisto musíme skombinovať e, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia, sociálne opatrenia a musíme do toho zapojiť e, súkromný sektor, odbory aj občianskú spoločnosť. Máme tu veľmi dlhý zoznam formálnych a neformálnych sektorov, kde sú ľudia vykoristovaní, kde prekvita tento obchod – Musíme preto definovať, čo je to vlastne dopyt. V našej správe sa odkazujeme na Medzinárodnú organizáciu práce, ktorá e, v jednej správe e, popisuje dopyt a popisuje ho na troch úrovniach. E, dopyt spotrebiteľov, zamestnancov a potom obe zložky. A my v našej správe hovoríme, že na úrovni EÚ by sme pridali ešte štvrtú úroveň a to je dopa, dopyt po lepšej práci, po lepších životných príležitostiach na strane tých mužov a žien, ktorí začnú migrovať. Chcú získať napríklad aj lepšie vzdelávacie možnosti. Nemáme uh, veľa času, takže ja to ukončím tu, ale naša správa je samozrejme prístupná na internete. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rod, nech sa páči. Ben Larrot. Distinguished parliamentarians, ladies and gentlemen. Thank you. Vážení poslanci, poslankyne, ja som poradkyňa fínskeho národného spravodajcu pre obchodovanie s ľudskými bytostiami. To je vlastne nezávislý e, monitorovací orgán vo Fínsku. Viaceré medzinárodné aj národné nástroje boli prijaté proti Mm, obchodovanie s ľuďmi a sú to naozaj veľké úspechy, pretože obete, ktoré sú identifikované ako obete, majú právo na ochranu a pomoc. Musíme ale pamätať na to, že iný právny rámec, napríklad o nútenej práci alebo o otroctve, e, neposkytuje takéto e, silné práva zraniteľným osobám. Implementácia týchto nástrojov je ale ťažká, všade na svete a tieto uh, problémy sa uh, ukazujú vo uh, veľkej uh, nerovnováhe medzi uh, tým, koľko je obetí a koľko uh, prípadov je skutočne vyšetrovaných. Identifikácia je veľmi dôležitá. Bez identifikácie E, vlastne e, strácajú účinnosť iné opatrenia. Nízky počet obetí a prípadov možno vyvoláva dojem u politikov a policajtov, že obchodovanie s ľuďmi je okrajový fenomén, ktorý si nevyžaduje pozornosť. Ale z pohľadu jednotlivca je veľmi dôležité, e, aby obeď bola identifikovaná ako obeď obchodovania s ľuďmi, pretože takéto osoby potom automaticky majú od štátu právo na určitú pomoc a služby. V rámec, právny rámec, ktorý máme, je najlepším, aký existuje, je teraz našou zodpovednosťou, aby fungoval. Príliš veľa životov od e, toho závisí a dokument, ktorý som pripravila, hovorí o dôvodoch, prečo toto obchodovanie súvisiace so sexuálnym vykoristovaním je tak ťažko identifikovateľné. Všeobecný cieľ dokumentu je identifikovať prekážky a prekonaných. E, dokument sa týka Fínska, ale myslím, že mnohé závery môžu byť uplatnené všeobecne na všetky iné EU e štáty. Väčšina obetí, či už sexuálne alebo ekonomicky vykoristovaných, sú ženy a dievčatá. Analýza musí byť teda rodovo citlivá. Hovorím o tom, že Ťažkosti v boji proti tomuto fenoménu môžu byť vysvetlené následovne. Definícia obchodovania s ľuďmi e, nepokrýva komplexný vzťah tohto javu k prostitúcii a takisto neschopnosť systému trestnej spravodlivosti identifikovať psychologický rozmer tohto javu. Nebolo jednoduché dohodnúť sa na definícii obchodovania s ľuďmi, keď sa e, rokovalo o protokole o obchodovaní s ľuďmi. To je prvý moderný právny nástroj v tejto oblasti a rozpory sa týkali najmä vzťahu obchodovania s ľuďmi a prostitúcie. Definícia v protokole je výsledkom kompromisu e, medzi rôznymi názormi na prostitúciu. Keď sa to právne hodnotí, tak definícia e, nezaujíma stanovisko k národným úpravám prostitúcie, ale pokrýva to osobu, ktorá je donútená k prostitúcii násilím, ale aj subtilnejšími spôsobmi ako zneužívaním zraniteľnej pozície osoby, zneužívaním sily a tak ďalej. Dámy a pani, toto je naozaj veľký úspech, ktorý naozaj musíme zdôrazňovať. Definícia definuje rozsah eh, tých osôb, ktoré majú byť chránené. Avšak definícia je ešte stále otvorená rôznym interpretáciám. Otázka keď vykorisťovanie je súčasťou komerčného sexu, prostitúcie. Um, a ak to splňa definíciu e, obchodovania s ľuďmi, tak vznikajú často ťažkosti, keď napríklad páchateľ na miesto fyzického násilia používa psychologické násilie proti obeti. Ja sa domnievam, že tu sa definícia nevyužíva správnym spôsobom. Tá definícia obchodovania s ľuďmi nie je kompletná v súčasnosti. Mnohé obete preto nie sú identifikované a mnohí páchatelia sú nikdy, nie sú nikdy postavení pred súd. Systém trestnej spravodlivosti nie je dostatočne vybavený na to, aby riešil všetky aspekty dynamiky vykorisťovania a aj psychologické prostriedky donúcovania. A toto um, uznáva aj Eurojust, aj iné orgány obchodovanie s ľuďmi je, čas, je zriedkavo výsledkom okamžitej dohody. Je to skôr proces, kedy páchateľ postupne obeď e, zbavuje sexuálnej nezávislosti, ponižuje obeď, manipuluje obeď a podrobuje e, ju svojej vôli. A v týchto prípadoch, e, ktoré sme odhalili vo Fínsku, obete sú pod kontrolou páchateľa napriek tomu, že vedú na prvý pohľad normálny život. Obed nemá ale skutočnú možnosť ukončiť tú, to vykorisťovanie, nemá možnosť sa chrániť alebo vyhľadať pomoc, pretože je vystavená e, ponižovaniu a manipulácii. Psychiatria, traumatológovia poskytujú dôkazy o tom, aká je dynamika E, vykoristovania a vysvetľujú tie psychologické fenomény, ktoré sú e, podobné tým, ktoré existujú napríklad e, v rodine, keď sa pácha násilie na partnerovi. A preto by sme pri identifikácii obetí mali viac pozornosti venovať tým psychologickým rozmerom obchodovania s ľuďmi aj v legislatíve, aj v praxi. Dôkazy sú v podstate najmä v mysle obete. Problémy um, riešenia sexuálneho vykoristovania môžeme vysvetliť aj právnou históriou. Prostitúcia a iné formy komerčného sexu sa vždy považovali za hrozbu pre spoločnosť. Prostitúcia tradične bola vnímaná ako problém, ktorý ohrozuje najmä celú spoločnosť, morálnosť e, spoločnosti, verejnosť, verejný poriadok. Prostitúcia e, vždy chcela najmä kontrolovať prostitútky a nechcela, nesnažila sa chrániť samotné prostitútky pred e, násilím a nesnažila sa znižovať dopyt po prostitúcii. Tak to bolo aj vo Fínsku. Tento rámec, e, nový právny rámec chce zmeniť toto chápanie. Chceme chrániť tie najzraniteľnejšie osoby a dávať im pomoc. A e, to je niečo jedinečné v medzinárodnom práve. My týmto rámcom chceme poskytnúť nové práva obetiam, eh, obetiam sexuálneho vykorisťovania. A najdôležitejší problém tu je, že eh, tá obed je často marginalizovaná a má len inštrumentálnu hodnotu pre systém trestnej spravodlivosti eh, v praxi aj v legislatíve. Ochrana e, obete často závisí od trestného konania a, a takisto aj od toho, či tá obeť je schopná nahlásiť, čo sa je stalo a e, obhajiť si svoje práva. A mnohé obete radšej sa rozhodnú nenechať sa identifikovať a vzdajú sa svojich možností ochrany. Aby sme identifikovali viac obetí, musíme pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. Často je ťažko si zidentifikovať tento jav zo širšej perspektívy, pretože tie ťažkosti sa podobajú ťažkostiam, ktorý má samotný, samotný právny systém s ďalšími druhmi násilia, najmä ak ak, ak, ak takáto obeď e, napríklad sa musela dokonca vydať za samotného páchateľa. Čiže treba identifikovať e, obete. Ale bohužiaľ je to veľmi ťažké. Um, fínske ho, často často sa hovorí, že i ženy samotné sú zodpovedné za násilie a často a často sa to pretavuje aj do, aj do pohľadu na obete. Pokia, takáto, tak samozrejme nezabúdajme aj na kontext, v ktorom sa teda to násilie odo, odohralo a um, pokiaľ, pokiaľ žena prispela k tomu, že sa stala obeťou a že vedome sa sa dala na prostitúciu, tak potom v očiach právneho systému nie je, nie je dôveryhodnou osobou. Takéto, takáto behaviorálna zodpovednosť sa eh, neočakáva od eh, obetí, eh, ktoré boli zneužívané napríklad na prácu. Dámy a páni, dokument ponúka isté odporúčania, cieľom ktorých je skvalitnenie identifikácie obeti. Ide o pochopenie toho, že obete majú práva. Ďalej sa hovorí o tom, že by sme mali využívať právne nástroje na riešenie tohto problému. Ide o to, že by sme mali porozumieť dobre, dobre tomu, že, že um, obete obchod, um, treba, treba vziať tieto rozličné aspekty, ktoré prispievajú ktoré prispievajú k obchodovaniu, ako napríklad dopyt po komerčnom sexe. Ja si myslím, že kriminalizácia, e, mm, že kriminalizácia by sa mala určite odohrať, takže odporúčania zdôrazňujú aj to, že krajiny by mali pozorne vyhodnotiť um, boj jednotlivých krajín a v dôsledku toho by malo dôjsť k potrebným zmenám legislatívy. EÚ má silný mandát na e, príjmanie a skvalitňovanie legislatívy v e, tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Skutočne ide o nesmierne zaujímavú tému. Ja by som určite umožnila aj širší priestor, ale musíme byť prísny, pokiaľ ide o rečnícky čas. Máme totiž aj ďalšie body na programe a máme tu ďalších hostí, takže poprosím teraz pani e, Nušu Jonkovú. Nech sa páči, máte slovo. Hm. Distinguished members of... Vážení pani poslanci, dámy a páni. Ja som nesmierne rada, že vám môžem predstaviť predbežné zistenia z dvoch štúdí v Bulharsku a v Írsku. Um, po, samozrejme je tu istý zemepisný a geografický rozdiel a mieru expozície um, migračnej kríze. Ale každom prípade predbežné zistenia poukazujú na to, že sú tu isté spoločné body, či už ide o problémy s implementáciou a iné. Obe krajiny majú, majú platnú legislatívu v tej či onej forme. Mm, mm, obe krajiny majú koordinačné orgány a aj e, organizácie, organizácie občianskej spoločnosti. Obe krajiny venujú zdroje na identifikáciu aj na boj proti tomuto javu. Obchodovanie na účely prostitúcie je, je tým trestným činom, ktorý, ktorý najviac prevažuje v Európe Pokiaľ ide o detské obete, myslím si, že táto téma si zasluhuje ďalší osobitný výskum. Mm. Musím, treba, Bulharsko napríklad má centra pre ženy, kde e, sa, kde kde sa pomáha obetiam, ktoré boli vystavené traume. Obe krajiny venujú patričnú pozornosť novým formám obchodovania a zabezpečujú primeranú reakciu. Um, um, ven, ďalej neskôr bude publikovaná správa o fingovaných manželstvách. Ale samozrejme sú aj oblasti, kde tá implementácia nie je povedzme až taká ideálna. Mm. Povedali nám to aj zúčastnené osoby. ide aj o samotného ducha európskej legislatívy. Ja som uviedla, že tieto problémy sú podobné v Bulharsku či v Írsku. Um, ktoré sú to tie hlavné body? Práva obeti nie sú zakotvené v legislatíve. Chýba, chýbajú politické záruky toho, že bude poskytnutá pomoc. Um, Niekedy je ten prístup k identifikácii diskrimi- diskriminačný. E, existu- um, ubytovanie, ktoré je poskytované, nedosahuje potrebný štandard, niekedy chýba primerané zabezpečenie súkromia a tak ďalej. Um, chýba čas, Mm, chýba často aj spolupráca s orgánmi. Existujúce kompenzačné mechanizmy e, často nekompenzujú v takej miere, aké by bolo želateľné. Sú tu v Bulharsku napríklad e, takisto sú ďalšie veci, ktoré treba doriešiť pri, e, pri definíciách. Panujú ešte také dvojité štandardy, sú problémy s identifikáciou. Na, príklad to najmä súvisí s jednotlivými prostriedkami. Čo mám na mysli? For example, the consent of... Súhlas žien v, na, na takomto súhlase záleží v situáciách prostitúcie, v ktorých sa nachádzajú. Orgány príjmajú rozhodnutia, na základe dôvodov bez, bez toho, že by zapájali e, do toho um, občianskú spoločnosť. Bulharsko bolo umiestnené na, na watchlist, na sledovací zoznam, najmä zatiaľ čo útulky sú citlivé a zodpovedajú a reagujú na potreby žien, bohužiaľ je ich málo. Zdá sa, že chýbajú napríklad útulky pre mužské obete. Treba posilniť reintegračné úsilie smerom k zraniteľným menšinám, ako napríklad k rómskej menšine, deťom a tak ďalej novým konceptom, ktorý je problematický, je koncept non-punishment, teda netrestania. E, keď Bulharsko a Írsko s ďalšími členskými štátmi spustilo vyšetrovanie na základe na zák- vyšetrovanie a vyšetrovanie pokiaľ ide o nakupovanie sexuálnych služieb, ale takéto niečo sa ukázalo byť nefiktívnym opatrením. treba, treba, sa sam, treba samozrejme riešiť samotný dopyt a riešenie tohto problému si vyžaduje vyšší, vyšší štandard. Chcem vás ešte upozorniť na dôležitý projekt, ktorý financuje komisia a ktorý spája Bulharsko a Írsko. Volá sa Early Legal Intervention, teda skorý právny zásah, čiže je to v zmysle článku 12.2 a ide o to, aby sa aby sa aby sa, aby sa poskytla potenciálnym obetiam včasná právna rada a význam takéhoto niečoho môže byť obrovský pre samotnú obeď e, i pre samotný štát. Obetí sa takto zabezpečí prístup k právam a umožní sa umožní sa jej pomôcť v riešení jej osobnej situácie a zvyšuje sa šanca na kompenzáciu. Pokiaľ ide o štát, zvyšuje sa možnosť spolupráce obetí s policiou v tom, že budú, sa stanú svetkami, um, svetkami nelegálneho obchodu, ktorý, ktorý prebehol. Práva obete budú zabezpečené zo strany štátu a existuje tým znížené riziko akékoľvek pre, pre obeď do budúcna. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, predsednička. Ďakujem veľmi pekne našim štyrom kolegyňam, ktoré nám predniesli závery zo štúdií. Myslím si, že je to nesmierne zaujímavé. Určite nám to pomôže v každodennej práci nášho výboru. No, že aby som tento bod už ukončila, eh, poprosím komisiu na dve minútky. Nech sa páči. Pani Sakeliadu, na dve minútky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážení e, poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za veľmi e, zaujímavé zasadnutie. My sme si poznačili to, čo tu odnelo z úst expertiev, z expertiek. Mm, pokiaľ ide o prvé dve vystúpenia, e, hovorili ste o istých chybách, Um, ktoré sa týkajú európskej legislatívy, takže, takže, to, um, takže ešte chcem vyjasniť, pokiaľ ide o legislatívu a úlohu komisie. Chcem len zdôrazniť, že komisia poverila zadala len jednu štúdiu a to i tam ide o rodové hľadisko pri obchodovaní s ľuďmi. Akékoľvek ďalšie štúdie, ktoré sa týkajú všeobecne dopytu, nie je štúdiou zadanou komisiou. To sú, to sú nezávislé projekty ktoré, zo strany inštitúcií, ktoré požiadali o európske financovanie a ja by som len na to chcela poukázať ešte raz a objasniť, že jedinou štúdiou je teda tá, ktorá už bola pred parlamentu predložená. No a na záver, e, e, európska politika zapracúva e, tento jav do viacerých oblastí, do bezpečnostnej, migračnej agendy, do agendy rovnosti pohlavy, do do akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu do otázok sociálnej demokracie, do práce, ktorú EÚ vykonáva na poli ľudských práv a tak ďalej a do mnohých ďalších oblastí, e, ktorých podľa, ktoré podľa nás by mali byť predmetom zdôraznenia v tejto chvíli. Ja som veľmi povďačná, že ste alokovali e, časový úsek tejto téme a teda sme a teda ešte sa potom ja obratím na parlament, pokiaľ ide o jednotlivé faktické otázky týkajúce sa legislatívy. Predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa, že ste sa pridržali vetnického času. Pani Verda, nech sa páči, vy ste sa hlásili ako ďalšia. Ďakujem veľmi pekne. Mm. Mali, vypočuli sme si celý rad informácií. Je zrejme, že naozaj sa na tejto téme pracuje. Ja som veľmi rada, myslím si, že naša, na, na, na, naša fínska kolegyňa hovorila o zneužívaní moci a práve definícia takéhoto niečoho je veľmi komplikovaná a preto vlastne aj, aj obete majú strach predstúpiť pred, pred orgány a niekedy, niekedy to, že vám odoberú pas, je strašné a potom vám povedia, dobre, pošleme vás späť a tak ďalej. Už to bolo všetko povedané. V Spojenom kráľovstve sme mali 13 či 14 ročné nigerijské dievča. Myslím si, že odstihli kúsok vlasov a nechali si to na nejaké účely vúdu a povedali jej, vaša rodina zomrie tuto, pretože teraz budú nejaké čary, budeme čarovať s vašimi vlastmi. Čiže naozaj títo ľudia sú podrobovaní, keď ľudia hovoria, dobre, prečo jednoducho tejto obete neutečú. Nuž, ťaž, je to naozaj ťažké, je to ťažké. Ja som povďačná za vašu prácu, ja viem, že nás čas tlačí, myslím, že by sme mohli hodiny, hodiny diskutovať o tejto téme. Ja som chcela len um, ešte raz zdôrazniť, ako ťažko je pre, pre obete sa vymaniť a urobiť ten krok. A to je, a to je práve ten problém s tou identifikáciou. Ale ešte raz riečne ďakujem za vašu prítomnosť a prácu. Ďakujem veľmi pekne, poďme ďalej. Pôjde o Takže takto malá zmena. 11 sa stane 12, čiže v tejto chvíli tu máme bod 12 abeceda rodovo citlivej ústavy. Vypočujeme si prezentáciu, výklad pani Silvie Suteovej a Ibrahima Drajího za e, feministickú iniciatívu Euromed a následne bude výmena názorov. Takže nech sa páči, pani Silvia Sute. Please. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je pre mňa nesmiernou cťou, že som medzi vás mohla dnes prísť a že vám môžem odprezentovať eh, projekt, ktorý sa nazýva ABCD rodovo citlivej ústavy. Ide o projekt, ktorý iniciovala mesecká iniciatíva Euromed. To je sieť ženských práv, ktorá bojuje za rovnosť pohlaví a za ženské práva ktoré sú ustanovujúcou súčasťou demokracie a združuje asociácie v regióne Euromed a Ďakujem veľmi pekne výboru za podporu tohto projektu doteraz a samozrejme aj naďalej. Ja teraz ponúknem prehľad nášho projektu, cieľ, teda cieľ, komu je určený náš projekt, ako ho možno využiť, aký jeho obsah a potom kolega Ibrahim Draží konkrétnejšie vysvetlí, prečo je dôležité respektíve ako možno tento projekt využiť a čo je e, cieľom abecedy rodovo citlivej ústavy. Vzdelávať tvorcov ústavy a všeobecnú verejnosť pokiaľ ide o prípravu, novelizáciu ústav e, do takej miery, aby boli rodovo citlivo, aby citlivo reagovali na rodové aspekty. E, tento projekt je odlišný od toho, čo doteraz existovalo, pretože prístup k tejto otázke je komplexný a rieši rozličné aspekty, nielen teda nielen teda vecnú podstatu, obsahovú podstatu, ale aj spôsob, akým sa k tomu prepracovať a uplatňuje sa pri ňom aj ehm, feministická analýza. Pracovali sme s právnymi expertmi, s politikmi, ktorí sa podielajú na príprave ústav, a, ale spolupracovali sme aj s, s aktivistami pre ženské práva, spolupracovali sme pre, s, ob, so, s členmi občianských spoločnosti. a tak ďalej. Ja by som mala zdôrazniť, že mm, tieto dve skupiny sú, sú zastúpené a skupina, ktorá pracovala na ABCD, teda skupinu, ktorú tvoria právni experti a um, experti z praxe v oblasti Euromed. Ďalej sme mali aj referenčnú skupinu členovia, ktorých sú tu dnes s nami, zastupujúc krajiny ako Sýria či Tunisko. Našou cieľou skupinou budú študenti a všeobecná, alebo teda široká verejnosť, Abeceda bude súčasťou súčasťou e, materiálov v tomto regióne, bude, bude súčasťou vzdelávacích programov v regióne Euromed. Študenti sa dozvedia, čo by malo byť súčasťou ústavy na to, aby citlivo reagovala na rodové otázky. Aby som vám priblížila obsah ABCD, obsahuje 6, 6 e, e, takých zásadných kapitol, ktoré pojednávajú o praktických radách, Hovorí sa tam o konkrétnych situáciách, ponúkajú sa príklady z praxe, dobré či zlé, riešia sa tam veci ako prečo treba, aby e, bola aby, sa, aby ústavy reagovali citlivo na rodové otázky, hovorí sa, hovorí sa tam aj o regionálnych aspektoch, e, E, rodovo citlivých ústav a tak ďalej. Hovorí sa tam o, o, o nediskriminácii, ktorá je dôležitá. Ústava hovorí sa tam o demokratických princípoch, prepojení medzi demokratickou ústavou a e, rodovo citlivou ústavou. Abeceda sa venuje aj potrebe znenia ústavy, jazyka, ktorý je využívaný v ústave. A ponúka konkrétne stratégie, ako sa dopracovať k takémuto zneniu. E, diskutuje o respektíve hovorí o tom, že text ústavy nezostane len textom, ale naozaj dôjde aj k jeho implementácii a e, dôsledkom čoho bude ochrana žien a praktické dosahy Ďalej sa tam pojednáva o rozličných fázach, teda pred prípravou ústavy, počas, rat, potom fáza ratifikácie, po ratifikácii, ako teda obhajovať a zastávať sa ženských práv počas všetkých týchto fáz. Náš prístup bol pragmatický. Čo mám tým na mysli? V prvom rade očakávame istú rezistentnosť nezačali sme tým, že sme si mysleli, že tí, ktorí začnú používať e, túto príručku, že budú veriť takémuto niečomu, respektíve my samozrejme vysvetlujeme preto, prečo sú tieto veci dôležité a čo možno dosiahnuť e, tým, že ústava bude citlivo nastavená. Hnacou silou ABCD bol proces, ktorý dúfajme, že začne v Sýrii. ABCD by, by mala platiť všade. Určite si to vyžiada ešte e, veľa práce, nielen teda v, v regióne, ale aj nielen aj v rámci EÚ myslím, že je to práca pre nás všetkých. Chcem ešte zdôrazniť, že abeceda hovorí o dôležitosti politickej podpory a solidarity, aby jednoducho, keď aby, aby teda tieto veci boli rešpektované pri celom procese prípravy ústav. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ďalší rečník. Pán Draži. Silvia, e, e, e, Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa prvom rade poďakoval Výboru pre práva žien za to, že máme túto príležitosť, že vám môžeme túto abecedu predstaviť. Dovolte mi, aby som sa zameral na 6 bodov, ktoré sú podľa mňa kľúčové a dokazujú to, prečo sme pyšní na náš projekt a prečo mu tak veríme. 6 bodov, ktoré túto abecedu veľmi dobre zhrňajú. Po prvé, odkaz. Obsah tejto príručky a to, ako sme túto príručku pripravili. Bolo to vďaka poradnému výboru, kde boli zastúpení experti z troch kontinentov, afrického, európskeho a amerického, teda USA tam bolo zastúpené a ide naozaj o ústavnoprávnych odborníkov z troch svetových kontinentov. Silvia je pôvodom Britka, ja som zo Sýrie a náš tým si prešiel asi 40 ústav z všetkých piatich svetadielov. Takže vidíte, že náš výbor naozaj pracoval veľmi dôsledne a naša práca naozaj vychádza z univerzálnej hodnoty, teda rodová rovnosť, práva ženy a zachovanie týchto práv bez ohľadu na kultúru, národnosť, náboženstvo a tak ďalej. V žiadnom náboženstve, v žiadnej kultúre, v žiadnej krajine by sa nemali porušovať práva žien. Z toho vychádzame. Čiže toto je ten podstatný odkaz, na ktorom je postavená naša abeceda. A druhý prvok, ktorý chcem predstaviť, tam ide o časový harmonogram alebo načasovanie tejto abecedy. My si myslíme, že momentálne je naozaj náležité e, túto príručku dať krajinám k dispozícii. Mnohé krajiny, e, či už v Európe alebo inde, e, sa momentálne snažia pozmeniť svoje ústavy, aby sa prispôsobili novým podmienkam. Napríklad Syria je momentálne v zložitých časoch a myslíme si, že je naozaj vhodné momentálne eh, pripraviť eh, novú ústavu propagovať eh, prípravu takejto novej ústavy. A táto ústava by mala zohľadňovať aj rodový rozmer. Keď sa pozrieme na arabskú jar, vývoj pred niekoľkých rokov, všetci očakávali, že toto je začiatok novej budúcnosti, lepšej budúcnosti pre ženy. Bohužiaľ, bohužiaľ však došlo k zhoršeniu pokiaľ ide o práva žien. A práve preto je teraz veľmi dôležité a aj veľmi náležité prísť s takouto príručkou. Tretia vec. Keď hovoríme o rodových otázkach, áno, niektorí hovoria, ja som za rodovú rovnosť, ja som za zohľadenie rodovej dimenzie z ideologických, náboženských dôvodov, sociálnych alebo iných. Dobre, to je v poriadku, ale to nie je iba otázka názoru, je potrebné, aby toto bolo naozaj zapracované v legislatíve počnúc ústavou. No a v tejto ABCD sme zohľadnili skúsenosti do všetkých kontinentov keď e, hovoríme o dohovore OSN o boji proti diskriminácii, vrátane teda diskriminácie žien. A toto je text, ktorý je tam tiež rozpracovaný a ďalšie relevantné texty. S tým, e, že krajina hovoríme, že ide o medzinárodné záväzky, teda že legislatíva musí rešpektovať takéto medzinárodné záväzky. Štvrtá vec. Varovanie. Je potrebné vyhnúť sa pasciam do budúcna. Keď sa pripravujú ústavy, tak e, teda očakávame zameranie na práva žien, napríklad e, toto teda e, môže byť taká pasca, že sa nebude hovoriť potom o oddelení štátu a cirkvi, že sa nebude hovoriť o dielbe moci a tak ďalej. Takže toto je tá, tá pasca, ktorá tu je nastražená. áno, zaručenia práva žien. Ale povedať, že prezidentom krajiny musí byť za každým muž, že on môže vyhlásiť napríklad výnimočný stav, alebo že v rezote spravodlivosti nebudú zastúpené ženy. Takže toto je vec. Vychádzame z diskriminácie, z rovnosti, zo slobody, rozhodnutie zo strany ľudu, potreba napríklad želby moci, laicita. Toto všetko, toto všetko spoločne je zárukou naozaj kvalitnej ústavy. Po piaté, naša príručka, tam nejde o to, iba povedať, e, zohľadníme rodovú rovnosť. Je naozaj potrebné, aby tie termíny, ktoré sa budú používať v ústave, boli naozaj náležité. Čiže ústava, ktorá zohľadňuje rodovú rovnosť, rodový rozmer, e, musí naozaj sa zamerať na práva, ktoré sú e, podstatné, ochrana pred násilím, ochrana pred útokmi, agresiou, akéhokoľvek druhu, či už náboženského, kultúrneho alebo iného charakteru a tiež vytvorenie orgánov, ktoré toto budú kontrolovať. A e, posledná vec, e, realizmus. Máme tam naozaj uvedené konkrétne príklady, konkrétne skúsenosti, ktoré môžu slúžiť ako vzor. E, samozrejme, že e, tento model nie je povinný, tieto modely nie sú povinné. My tam máme rozpracovaných viacero ústavných textov, ktorými je možné sa inšpirovať. Navrhujeme určité riešenia vychádzajúce z týchto konkrétnych textov. A tiež e, vlastne vysvetlujeme, ako tieto texty garantujú zdržiavanie práv žien. Hm, Isté, príprava toho, tejto abecedy to je jedna vec, ale e, teraz je potrebné presvedčiť všetkých, aby sa to aplikovalo v praxi, aby sa z tohto stala priorita, aby tento rodový rozmer bol prioritou pre všetky ústavy celosvetovo. Ja som z Damašku, e, zo Sýrie, no a keď som sa do tohto pustil, tak mi hovorili, že mm, to je utopia. Ja som tedy reagoval, ústava, ústava je naša nádej. Nádej, ktorá nám umožní prežiť napriek vojne, ústava je našou nádejou po vojne. Ďakujem. Thank you so much. There's a, a, an enormous amount. Ďakujem pekne. Naozaj ste nám dali mnoho podnetov za, na zamyslenie. Pardon. A je to naozaj úžasný proces pre krajinu, príprava novej ústavy. Ja som z krajiny, kde je církev súčasťou štátu, žiadna ústava, takže máme čo dobiehať v Spojenom kráľovstve. Teraz dám slovo poslancom, ktorí požiadali o slovo. Koho tu máme? Pani Björk ako prvá, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Dovolíte, budem hovoriť svojim jazykom. Ešte raz srdečná vďaka za to, že ste prišli sem dnes k nám. Ja si uvedomujem, že vaše násadenie bolo obrovské. Chcem sa poďakovať vám aj ďalším, ktorí sa celého procesu zúčastnili. Veľmi sa teším z toho mierového posolstva v týchto temných časoch. Je to naozaj veľmi dôležité začať raziť cestu demokracii, právam detí, žien a klásť základy pre demokratickú spoločnosť. Áno, aj pre nás je to nepochybne veľká inšpirácia, pretože aj nás tu čaká obrovský kus práce a vaše úsilie budeme iste schopní využiť pri našej budúcej práci. Je nevyhnutné, aby vo všetkých ústavách bolo e, zakotvené zrovnoprávnenie mužov a žien a je na nás, aby sme sa postarali o to, aby sa to zohľadňovalo pri všetkých politických eh, rokovaniach a vyjednávaniach vrátane mierového procesu. Takže to je abeceda, ktorá je pre nás naozaj mimoriadne, mimoriadne relevantná. Vaša práca eh, za naozaj zložitých okolností Ešte v Európe máme čo robiť, pokiaľ ide o plné dodržiavanie práv žien. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani kolegyňa. Áno, ďakujem pekne za udelenie slova. Ja som si pôvodne nevedela vôbec predstaviť, čo sa skrýva za týmto bodom programu a teraz som naozaj veľmi nadšená, hlavne som veľmi zvedavá. Som zvedavá na tých 28 ústav v Európe. Máte ich preštudované? Ako je to s tými európskymi ústavami? Európske 28 e, sú všetky v poriadku z hľadiska zohľadnenia rodového rozmeru? To by ma veľmi zaujímalo. No, samozrejme, ústavy v iných krajinách je tiež potrebné mať na zreteli, ale um, ja som teraz veľmi zvedavá na to, ako obstoja naše európske ústavy. Ešte niekto ďalší? Tak dovolite, ja by som sa pridala. Ja som pripravovala správu pre e, medziparlamentné zhromaždenie AKT. Išlo o e, postihnutia, týkalo sa to afrických krajín a konkrétne Ruanda. Tam sú kvóty pre ženy a pre postihnutých. A ešte raz opakujem, eh, je to tá implementácia, o ktorú ide. Eh, ani najlepšie zákony bez implementácie nepomôžu. Ja som sa dopočula o ľuďoch, ktorí sa tvária, že sú postihnutí a takýmto spôsobom zneužívajú takéto pravidlá. Čiže áno, je to obrovský kus práce, aby sa toto dostalo do zákona, ale e, potom informovať e, ostatných o ich právach, aby sa to naozaj implementovalo. A potom v Malawi napríklad, tam sme zistili, že postihnutí nemajú prístup k službám, ktoré, na ktoré majú právo a potom vlastne využili ústavu, aby to, tento prístup získali. Čiže naozaj ústava je kľúčovým dokumentom pre každú jednu krajinu ale musí sa to samozrejme dobre napísať a v takom prípade ten dopad môže byť naozaj obrovský. Takže ďakujem aj v mojom mene. A nech sa páči, máte teraz príležitosť reagovať, ale ešte by som sa viedel k tomu, čo povedal Ibrahim o Syrii a ceste, ktorá ju čaká. Naozaj to bude obrovská výzva, obrovský kus práce a dovolte mi poželať vám veľa šťastia. Takže nech sa páči, môžete reagovať. Áno, ďakujem za vaše milé slova. Naozaj to má pre nás obrovský význam. Naozaj sme veľa na tom pracovali. A niekedy je potreba, aby niekto zvonka povedal, že to, čo robíte, eh, je dôležité a eh, dnešok pre nás takýmto potvrdením je, takže ďakujem. K vašim otázkam ako je to s členskými štátmi a ich ústavami. A ďalšia otázka, či e, to, že niečo je zapísané v zákone, či to stačí. Áno, my sme študovali európske ústavy a preto som chcela preto som aj povedala v úvode, že táto abeceda je naozaj relevantná všade, lebo sme sa snažili identifikovať e, príklady osvedčenej praxe, dobrej praxe a Ľudia predpokladajú, že ústavy, ktoré sa často používajú ako vzory, takže to budú vzorové z hľadiska rodového hľadiska, ale často nie sú. Sú tam ustanovenia o manželstve, o rodine a tak ďalej. A toto nie sú vždy ideálne ústavy. Čiže možno krajiny ako Rwanda alebo Južná Afrika, ich ústavy sú často lepšie naformulované. A tam je zase ďalšia prekážka v tom, že dobre, toto klauzula je dobre naformulovaná, ale funguje a môžeme toto prezentovať ako osvedčený postup, ako dobrú prax. Funguje to v praxi, takže my sme chceli no, takú abecedu, takú príručku, ktorá by aktivistom v oblasti práv žien pomohla dopracovať sa k tomu zvýšeniu povedomia alebo zlepšeniu situácie, pretože ústava môže byť nástrojom na takéto zlepšenie. Ústava je prvým krokom a my v tej ABCD tiež hovoríme, že rodový rozmer v ústave, toto je boj, ale ešte sa dostanete k e, tomu stolu, k e, tej príprave. Dobre, ale tá implementácia to je kľúčové tak aby sme sa vyhli ehm, zneužívaniu alebo obchádzaniu. To je všetko z mojej strany a už dávam slovo kolegovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu podporu. Áno, tie výzvy budú tri. Prvé, šírenie tejto príručky, tejto ABCD najmä v regióne, kde termín e, rodový rozmer alebo práva žien e, je niečo, čo nie je široko akceptované ani na tých rozhodujúcich, rozhodovacích úrovniach. A autori ústav si musia osvojiť túto ABC, To je druhá vec. A potom e, tretia vec, ďalšia fáza, uplatňovanie. Áno, v niektorých kultúrách je jednoduché tie práva spísať alebo zákony spísať, ale potom to uplatňovanie pokrývkáva. Ústava, ešte zapakujem, to nie je nejaký názor, nahliadanie, nie je potrebné vychádzať z nejakých univerzálnych všeobecných princípov, princípov ktoré je potrebné rešpektovať. A tento proces sa momentálne spúšťa. V niektorých regiónoch už eh, sa dosahujú aj značné úspechy. Možno za našich čiast toho nevládneme, to nevládneme všetko, ale keď, odnecha, keď teda uh, zanecháme aspoň našim deťom nejaký odkaz, tak už to bude, to bude veľký výsledok. Ďakujem pekne, že ste prišli, ďakujem za vašu prezentáciu. A teraz ideme ďalej k ďalšiemu bodu. Ide o štúdiu na tému nútené manželstva z hľadiska. Máme tu prezentáciu pani Marileny Verbaniovej, Miliu. Organizovalo, organizovala to tematická sekcia C. Nech sa páči, zaujmite svoje miesto. Takže Marilena Verbaniova, Verbany, ktorá je projektovou riaditeľkou a národnou odborníčkou v Miliu, a ona nám teda odprezentuje štúdiu zadanú výborom FAM. Ide o nutené mažotorového hľadiska. Naša hostka bola výskumníčkou na univerzite v Gente a pôsobila dokonca v Európskom parlamente ako stážistka a pre komisiu spolupracovala na viacerých projektoch v oblasti spravodlivosti. Máme tu ešte aj pani L. Slej. Takže najskôr dostane slovo naša odborníčka. Nech sa páči. Uh, Thank you very much. Ďakujem. Štúdia o nutených manželstvách z rodovej perspektívy bola zrealizovaná medzi júlom a novembrom 2015. Projekt mal za cieľ poskytnúť prehľad o tom, ako, aké postupy sa využívajú pri týchto nútených um, eh, manželstvách a aká legislatíva existuje v 28 štátoch EÚ a v štátoch EFTA Um, nutené manželstvo je uznané medzinárodne ako porušenie ľudských práv a ako forma rodového násilia a štúdia hovorí, že neexistuje koordinovaná definícia nuteného manželstva na medzinárodnej a um, národnej úrovni a na úrovni EÚ, ale sú tu spoločné prvky. Napríklad súhlas s manželstvom je vynútený donúcovaním, násilím, ohrozovaním alebo nedostatočnou spôsobilosťou e, jedného z manželov, ktorí sú často maloletí. E, detské manželstvo je uznávané ako nútené manželstvo, pretože deti nemôžu e, poskytnúť plný informovaný súhlas s manželstvom. Nútené manželstvo musí byť rozliš- odlišované um, od manželstva, ktoré sa uzatvára z výhodnosti a uh, dohodnutého manželstva. Dohodnuté manželstvo e, je také, kde rodina vlastne vyberá vhodného partnerstva, ale mm, budúci partneri majú možnosť súhlasiť alebo nesúhlasiť s manželstvom, ale stáva sa z toho na, e, nútené manželstvo, keď sa tam pridajú prvky donútenia alebo ohrozenia. Manželstvo z výhodnosti to je manželstvo, ktoré sa uzatvára iba s tým o, e, účelom, aby jedna e, osoba mohla vstúpiť na územie iného členského štátu. A niekedy sa z toho stáva nutené manželstvo, keď sú tam uplatnené prvky e, násilia alebo donútenia. Pokiaľ ide o rodový e, rozmer na, nuteného manželstva, zozbierané nádeje, údaje ukázali, že to má veľký vplyv na ženy. Napríklad UK Forced Marriage Unit hovorí, že 79 prípadov núteného manželstva eh, zahrňa ženské obete. Dopady núteného manželstva sú závažnejšie v prípade žien, pretože tie sú často zároveň obeťou sexuálneho násilia v manželstve a potom z toho vyplývajú napríklad predčasné tehotenstva, čo zasa negatívne ovplyvňuje zdravie žien. Viacero národných e, politík e, existuje v členských štátoch. Niektoré tieto, tieto národné politiky sa implementujú v kontexte rodového násilia alebo v kontexte boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Občianskoprávne ustanovenia stanovujú jasné predpoklady platnosti manželstva. To majú všetky členské štáty. Sú to pravidlá, e, ktoré sa týkajú e, vekovej hranice vstupu do manželstva alebo súhlasu s uzavretím manželstva. Trestnoprávne ustanovenia e, pre nutené manželstva existujú v 13 členských štátoch. V Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Dánsku, Nemecku, Španielsku, Luxembursku, na Malte, v Portugalsku, v Slovinsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Pokiaľ ide o implementáciu trestnoprávnych ustanovení v oblasti núteného manželstva, e, výskumy ukazujú, že máme málo judikatúry v oblasti nútených manželstiev. Dôvodom môže byť to, že Trestnoprávna legislatíva v tejto oblasti je v mnohých členských štátoch nová a ukázalo sa takisto, že e, prípady nuteného manželstva sú len často, sú len zriedka trestané. Kriminalizácia núteného manželstva by ale mala dlhodobé pozitívne účinky, pretože by sa menil náhľad na tieto manželstva a malo by to odstrašujúci účinok. Ale kriminalizácia núteného manželstva môže odradzovať aj obete od nahlasovania, pretože to bude len posilňovať konflikt lojality, pretože obete nuteného manželstva často pociťujú lojalitu voči svojej rodine a chýbajú takisto podporné štruktúry, čiže E, to nepomáha trestnému stíhaniu. E, tie osoby si vlastne musia uvedomovať svoju vlastnú situáciu. Niektoré prekážky efektívnej implementácii sme takisto definovali, napríklad právna neistota, nedostatočná definícia nuteného manželstva. Chýba tu povedomie medzi obeťami, pretože si neuvedomujú, že existujú prostriedky právnej nápravy Takisto chýbajú štruktúry na podporu a pomoc eh, obetiam nútených manželstiev a takisto chýbajú ochranné programy pre obete núteného manželstva. Pokiaľ ide o rómske komunity, štúdia ukázala, že nutené manželstva, najmä vo forme detského manželstva, existujú v, rom, v rómskej komunite, ale nemáme dostatok dát, aby sme tento jav merali. Vek uzavretia manželstva v rómskej komunite sa postupne zvyšuje a nutené manželstvo nie je všeobecným zvykom vo všetkých rómskych skupinách. A E, štúdia predkladá následovné odporúčania. Spoločná definícia e, nuteného manželstva by mala byť prijatá na medzinárodnej úrovni, národnej úrovni a na úrovni EÚ. Takáto definícia musí obsahovať prvky ako vek vstupu do manželstva, násilie, donúcovania a hrozba. Nútené manželstvo musí byť e, riešené ako forma rodového násilia vo všetkých členských štátoch zber porovnateľných a spoľahlivých údajov a pravidelne aktualizované údaje. To všetko musí existovať spoľahlivo na národnej úrovni. Primerané služby pre podporu obetí by takisto mali byť zavedené, aby e, účinnosť trestnoprávnych e, predpisov členského štátu e, bola dobrá a je potrebné príjmať akčné plány pre boj proti všetkým formám rodového násilia na ženách, vrátane nuteného e, manželstva. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Toto bolo zaujímavé, pretože v Spojenom kráľovstve máme určitý problém, e, ktorý obsahuje kulturálne aspekty. Je to problém azijských dievčat, ktoré sú často e, nutené do manželstva s mužmi e, z indického subkontinentu, aby sa teda vyhli mm, imigračným formalitám a je tu určitý kultúrny tlak, ktorý sa vyvíja na tieto dievčatá. Ehm, je to tá lojalita voči e, rodine, ktorá sa tu zdôrazňuje. Čiže britskí občania sú nutení do manželstva s týmito dievčatami, ktoré sú vlastne ktoré sú donútené prísť do Spojeného kráľovstva. Teraz už tu nemáme veľa poslancov v miestnosti. Máte nejaké pripomienky? Nech sa páči. Nechcem sa vnúcovať e, opäť, ale konkrétne tie nútené manželstvá. zaujímavá ma rozdiel medzi tradične uzavretým manželstvom, či už e, pred farárom alebo inde s požehnaním rodiny alebo bez a potom oficiálne, oficiálne manželstvo. Nútené manželstvo vlastne existuje vtedy, keď niekto je nútený na radnici povedať áno, aj keď nechce povedať áno, ale ako to vyzerá z právneho hľadiska, keď sa uzavrie napríklad detské manželstvo, to sa nemôže predsa oficiálne uzavrieť, to sa uzatvára neoficiálne, ale oficiálne toto manželstvo eh, sa potom uzavrie, keď to dievča dosiahne vek 18 rokov. Ako, ako sa to robí s tými detskými manželstvami? V tom neoficiálnom manželstve vznikne aj sexuálny kontakt a neskôr sa to manželstvo možno formalizuje. Sú tieto manželstva vôbec právne platné? Tie manželstva, ktoré sú eh, uzavreté pod nátlakom, by nemali mať právnu platnosť, ale ako to je? Mňa to zaujíma vlastne, že ako to je právne. Ďakujem. Thank you for the question. Uh, marriages... Ďakujem. Manželstva z občiansko-právneho pohľadu. Každý členský štát má ustanovenia, ktoré zabezpečujú, že manželstva sa uzatvárajú s plne informovaným a slobodným súhlasom. Samozrejme, ak ide o detské manželstvo, uzatvára sa neformálne, nie je to teda skutočné manželstvo. A keď e, tieto deti potom predstúpia pred orgány, tak je to problém, pretože keď poskytujú ten súhlas, je ťažké zistiť, e, pochopiť, či je to naozaj slobodne poskytovaný súhlas alebo nie. A to, to je dôvod, prečo odporúčame, aby e, obete uznali sami seba ako obete, pretože ak obeť nenahlási orgánu, oficiálnemu orgánu alebo nejakej charitatívnej organizácii, že boli nútené uzavrieť manželstvo, tak je problém s identifikáciou týchto prípadov. Toto je práve to rozširovanie povedomia. V školách by sa o tom malo hovoriť, v centrách, kde sa stretávajú mladí ľudia a tak ďalej. Ak dovolíte, ešte dodám niečo. Nedávno som ukončila štúdiu, bohužiaľ vypadol mikrofón, Nedávno som dokončila štúdiu o nutených manželstvách v Belgicku a otázka rozdielu medzi dohodnutým manželstvom a nuteným manželstvom, e, to je vlastne ťažisková otázka v tej štúdii, aký je medzi nimi rozdiel. A my sme robili rozhovory s profesionálmi, ktorí riešia tento komplexný problém a oni povedali, že je strašne ťažké rozlišovať medzi tým dohodnutým manželstvom a núteným manželstvom, lebo je tu ten problém súhlasu Existujú rôzne stupne donútenia, rôzne formy súhlasu a preto sa radšej títo ľudia chcú pozerať na tento jav um, týchto manželstiev nutených a dohodnutých ako uh, kontinuálny jav. Je to určitá stupnica. Na jednom konci uh, je uh, pár, ktorý slobodne vstúpil do manželstva, na druhom konci je pár, ktorý nemal absolútne žiadnu voľbu, boli donútení do manželstva a medzi tým existuje celá stupnica rôznych foriem e, súhlasov, ktoré tí partnery dali. Definícia nuteného manželstva je veľmi problematická a má potom dopady na zber údajov, ovplyvňuje to, aké, aké protiopatrenia sa potom príjmajú. No a ďalšia pripomienka z mojej strany je, že detské manželstva sú vždy vnímané ako nútené manželstva, pretože sa jedná o deti, o maloletých, vždy sa to považuje za nútené manželstvo. A tretí bod, zvykové manželstva. E, tieto zvykové manželstva bo, e, sa opierajú o dlhodobé tradície a o to, e, čo je zvykom v určitej menšine, etnickej menšine, v určitej časti obyvateľstva. Dobrým príkladom je e, vo Švedsku. Na webovej stránke policie sa uvádza, že ľudia e, by nemali uzatvárať ani tieto zvykové manželstva. Tým sa obracajú orgány na náboženských vodcov a žiadajú ich, aby e, nezariadovali takéto a nenechali uzatvárať takéto zvykové manželstva. Ale je to naozaj problém pretože často sú silnejšie tie manželstvá ako tie, ktoré sa uzatvárajú na obecnom úrade. Mám ešte doplňujúcu otázku. Teda, ak máme manželstvo, kde žena bola donútená a potom ide na súd a ohlási to, je toto manželstvo potom právne platné? Je to uzavretie manželstva platné aj potom? Alebo tým trestným oznámením sa to manželstvo zneplatní automaticky? Mňa zaujíma ten právny status. Viaceré občianskoprávne ustanovenia vo viacerých členských štátoch uvádzajú donútenie ako jeden z dôvodov na vyhlásenie neplatnosti manželstva alebo um, na anuláciu manželstva. To už závisí od právneho systému členského štátu. Ale áno, e, je tam možnosť anulácie. We have no other questions? No? no? Už nemáte ďalšie otázky? Dobre, toto je fascinujúca téma. Ospravedlňujem sa, že tu nie je viacej poslancov. Ďakujeme za to, že ste prišli a že ste predniesli tieto prezentácie. Tešíme sa na váš budúci výskum. Thank you. Right, the uh, next point uh, is... Ďalším bodom je správa z misie do Írska. Delegácia mala 7 členov výboru FEM 24. a 25. septembra minulého roka sme boli v Dubline. Správu máte vo svojich spisoch. Ehm, správa z návštevy Írska je tam. Ak nemáte žiadne výhrady, nikto sa nehlási, nikto nemá žiadnu pripomienku, tak text môžeme považovať za schválený v tejto forme. Ak už nemáme žiadne ďalšie body, odročujem schôdzu. Ďakujem.